Ďalší e, by sa mohli vyjadriť e, písomne, ktorí by sa chceli vyjadriť k tomuto bodu. A teraz už prejdeme k ďalšiemu bodu na programe Mauritánia, najmä prípad Birama Daha Abeida. Slovo má pani Loch Bílar. Ďakujem, pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia. Mauretania oficiálne e, od, zrušila e, otrostvo v roku 1981, od roku 2007 je trestné, ale e, neoficiálne sa naďalej praktizuje. Veľmi veľa e, organizácií e, hovorí o takýchto prípadoch otroctva ďalej, preto by bolo veľmi vhodné, aby Mauretania brala vážne prácu takýchto organizácií, aby ich vnímala dokonca ako podporu vo svojom potrebnom boji proti e, odstraneniu otroctva. Ale situácia ukazuje, realita ukazuje pravý opak. Dnes našim e, vyhlásením žiadame vládu, aby e, prestala potlačať aktivistov e, za odstranenie otroctva práve požadujeme, aby tí, ktorí boli naposledy zatknutí, boli okamžite e, oslobodení, najmä teda e, pán Biram Dah Abejda. Treba samozrejme sa zaoberať aj chudobou mnohých oslobodených otrokov, k tomu patrí, aby aj skupina Haratinov mala e, možnosť vlastniť pôdu, pôdu, na ktorej už po celé generácie pracuje a pôdu, ktorú celé generácie už kultivuje treba, aby vláda začala byť naozaj aktívna v tejto oblasti. A aj medzinárodné e, podniky, ktoré pôsobia v Mauretánii, by mali zabezpečiť, že nebudú akceptovať žiadnu e, detskú prácu ani nútenú prácu. Určite je úlohou Európskej únie, aby zabezpečila, že žiadnym spôsobom napríklad v obchodných e, vzťahoch s Mauretániou nebude tolerovaná práca otrokov. Ďakujem. Ďakujem pekne, slovo má pán Preda. Ďakujem, pán predseda. Diskutovať dnes o Mauretánii a prípade pána Abejda, to nie je pre mňa jednoduché. E, preto som navrhoval tento, ten, túto tému, nebolo to ľahké, pretože e, ak to porovnáme s ďalšími témami, e, tak tu som sa viackrát stretol s týmto pánom, ktorý je naozaj e, bojovníkom proti e, otroctvu v Mauretanej, takže sú tu emócie e, v tomto prípade z môjho pohľadu a veľmi jasne a silne žiadam mauretánske orgány, aby oslobodili tohoto človeka, ktorý bojuje za svoju krajinu, za jej blaho. Myslím si, že Mauretánia by mala výjsť z tejto logiky negovania reality, ktorá veľmi e, ťažko dopadá na ľudí. Treba naozaj odstrániť od, e, e, otroctvo, ktoré, a to v najrychlejšom možnom čase, a takto by mohlo zlepšiť život mauretánskeho obyvateľstva. Slovo má pani Žitňanská. Veľmi pekne aj napriek tomu že sa píše rok two thousand and fourteen existuje na svete štát kde nie je prítomné len takzvané novodobé otrokárstvo ktorého sme svedkami žiaľ aj vo vyspelých krajinách. v mauritánii žijú skutoční otroci ľudia ktorí sú majetkom iných ľudí ktorí majú nad nimi absolútnu moc ktorí rozhodujú o ich živote a smrti. jednoznačne odsudzujem tento stav tolerovanie takýchto neprijateľných praktík ktoré dokonca sú v tejto krajine už niekoľko rokov zákonom zakázané žiadam vládu mauritánie aby prepustila neprávom zadržiavaného bojovníka za zrušenie otrokárstva birama daha abejda ktorého proces sa údajne dnes začal v prípade že tento aktivista bude odsúdený bude to nielen veľká nespravodlivosť ale aj rana pre tisícky otrokov za ktorých slobodu bojuje. vyzývam mauritánsku vládu aby rešpektovala nielen ľudské práva ale aj vlastné zákony. nie je možné tolerovať takúto situáciu a za seba môžem prehlásiť že neexistuje žiadny ekonomický záujem ktorý by ma prinútil nad týmto neľudským konaním privrieť oči. ďakujem. Ďakujeme slovo má pán Holzer. V posledných e, rokoch e, sme mali možnosť e, vidieť neunavný boj pána Abejda proti otroctvu. Oficiálne otroctvo je odstránené, ale v podstate existuje Moderná demokratická spoločnosť e, a Mauretánie nemôže to tolerovať nielen na medzinárodnom e, fóre, ale e, v rámci svojej krajiny v boji v osvete. On a jeho, jeho spolubojovníci boli zatknutí môže rátať dokonca s trestom smrti. Musíme vsadiť všetko na to, aby bol prepustený a i ako aj jeho spolubojovníci, a aby e, Mauretánia rešpektovala medzinárodné záväzky a dohody. Dúfam, že toto uznesenie e, zlepší alebo vôbec bude iniciovať dialog s mauretánskou spoločnosťou a tieto praktiky sa ukončia. Ďakujeme. Slovo má pán Korau. Ďakujem, pán predseda. Podľa správy Amnesty International uh, uh, Mauretánia, krajina, ktorá má uh, vyše 3 milióny obyvateľov, e, sa, odhazuje, e, sa odhaduje, že je tam vyše 600 tisíc e, otrokov v rôz, rôz, sú od tohto autorstva rôzne e, typy. E, naj, najsilnejšie rozšírená je práca v domácnosti a práca e, detí a e, mladých ľudí. E, otroci v Mauretánii e, sú e, otrokmi od narodenia, pretože sa narodili otrokom, pretože e, sú čierni a sú jednoducho otrokmi belochov. E, 11. novembra roku 2014 e, dôležití bojovníci proti e, odstraneniu otroctva e, boli zatknutí. zatknutí. Najprominentnejším z nich je Biram Dah Abed. Je to určitý mauretánsky Nelson Mandela. Naozaj sú to väzni svedomia a mali by sme urobiť všetko preto, aby sa dostali opäť na slobodu. Slovo má pán Depre v mene e, ALDE by som chcel verejne vyjadriť našu podporu tomuto uzneseniu, pretože e, apeluje na okamžité prepustenie pána Abejda a jednoznačne odsudzuje e, otroctvo, ktoré neustále sa praktikuje Navrhli sme e, odsek, ktorý by mauretanskej e, vláde navrhol ratifikovať e, pr- protokol, ktorý ukotví súdnu inštanciu pre ľudské práva. Bolo to odmietnuté. Chceme rešpektovať ľudské práva. Sú tu predsa príslušné články dohody z, to- z Kotonu. I to bolo odmietnuté. Takisto sme žiadali komisiu, aby sa spustili konzultácie formálne v zmysle článku 96 pre porušenia ľudských práv zamietnuté. Toto odmietnutie, pán predseda, som na, mimochodom vôbec nepochopil. E, len bolo, že e, tie dôvody, ktoré sa povolili, boli naozaj veľmi biedné. Ďakujeme. Slovo má e, pani Senra. Ďakujem, pán predseda. Článok 4 vyhlásenia o ľudských právach tvrdí, že akákoľvek forma otroctva je zakázaná. 21 e, miliónov e, v dnešnej dobe je obeťami nútenej práce, 4,5 milióna sexuálne vykoristovaných. Musíme naozaj odsúdiť politiky, ktoré predstavujú ohrozenie ľudských práv a to je e, porušenie e, článku 4 vyhlásenia o ľudských právach. A to predsa tomuto sa prihlásila Európska únia. Preto je dôležité, aby sme sa pozerali nielen na druhú stranu, ale i na seba. ma, e, od Mauretánie žiadame oslobodenie pána Abejda, ale aj odstránenie otroctva Európska únia e, e, musí predsa pripomínať týmto štátom, že sa, štátom, že sa pridali k vyhláseniam o ľudských právach. E, slovo má pán Polčák. Chcem zdôrazniť, že Mauretánia ako posledný štát sveta zrušila systém otroctva a to v roku 81 až po 26 rokoch vlastne zaviedla definíciu otrokárstva ako trestného činu v legislatíve ale od roku 2007 je známych len niekoľko jednotlivých prípadov odsúdenia za spáchanie tohoto trestného činu otrokárstva. Pritom podľa správy eh, World Free Foundation je Mauretánia krajinou s najvyšším počtom populácie, ktorá žije v pomeroch novodobého otroctva. To sú 4 Všet, obe tieto čísla ukazujú, aké zložité a ťažké je meniť eh, dávne zvyky v tradicionalistickej spoločnosti Avšak toto nemôže predstavovať nejakú omluvu, ospravedlnenie pre toto konanie. Európska únia pre, ako partner by mala naozaj Mauretánii pomáhať prekonať túto e, strašnú situáciu. Pánu Predovi by som chcel poďakovať za to, že inicioval túto pre mňa veľmi dôležitú rezolúciu. Ďakujem. Teraz e, nevidím ďalšieho e, rečníka v a tak e, e, v takom prípade dávam slovo pani Veržia. Merci, Ďakujem, pán predseda. E, Mauretania je zvláštnou krajinou. Treba si popomenúť, že predseda tejto krajiny Abdel El Hassis je naozaj demokraticky zvoleným prezidentom od nezávislosti krajiny. Pritom je to krajina, Eh, kde, eh, eh, kde je tu stále ešte veľké bremeno minulosti, ozbrojené zložky, pašovanie, rasizmus a zameraný voči Severným Afrikom. Tento rasizmus v podstate od formou otractva zostáva inštitucionalizovaný. Jeho kriminalizácia je e, až z roku 2007, hoci otroctvo, otroctvo sa odstránilo už v roku, 2000, už v roku 81. E, od roku 2008 e, pán Abejt, ktorý je zo spoločenstva Haratinov, bojuje proti otroctvu. Používa sa tu náboženský argument a on teraz je ohrozený trestom smrti napriek všetkým, všet, E, nedostatočným e, všetkým nedostatkom tohto uznesenia. Ja ho podporím. Ďakujeme. Slovo má pán Castaldo. Siamo qui a parlare di ešte e, ďalší raz e, sme tu, aby sme hovorili o Biremovi Dach a Abejdovi, ktorý bol v novembri zatknutý, e, keď bojoval za odstranenie jednej z najhorších skutočností, ktoré, ktoré existujú na svete proti otroctvu. Eh, otroctvo bolo síce odstránené eh, oficiálne v roku 1981, ale naďalej ostáva obrovským eh, spoločenským zlom v tejto krajine milióny eur mali pomôcť v rámci projektov na sociálnu integráciu ale eh, my ostávame naďalej komplicmi vlády, ktorá eh, nepochopila ešte, že naozaj je potrebné eh, vážne dodržiavať všetky ľudské práva. Preto žiadame vysokú zástupkyňu, aby nezatvárala oči a aby už Európa sa nezúčastňovala na eh, tom, že bude eh, mlčky prechádzať ponad to, že niekto taký ako Biramda Abejt je eh, zatknutý, musí byť oslobodený. Celý ľud Mauretánie musí byť oslobodený. Ďakujem pekne. Je neuveriteľné, že v 21. storočí máme 20 obyvateľov tejto krajine, ktorí sú otroci. Vláda Mauretánie túto situáciu ako keby akceptovala a vidíme, máme tu aj prípady ako prípad Birama Daha Abeda a organizácií, ktorých ktorý tieto ľudia reprezentujú. Jednoducho je to nedemokratické, neludské a musíme sa, musíme sa proti tomu postaviť. Avšak videli sme aj prípady iných krajín, ako napríklad Grécko, kde zvolené úrady do vezenia dali predstaviteľa a členov strán a predstaviteľov e, týchto strán Nedieje sa to nikde inde vo svete, deje sa to práve v Grécku a to poukazuje na to, že je tu veľké pokritectvo tu v parlamente a stiažujeme sa na tieto záležitosti v iných krajinách a doma to tolerujeme. E, Pani przewodniczący, choć niewolnictwo zniesiono w Mauretanii. Vážený pán predseda, hoci teda otroctvo bolo v Mauretánii v 91. zrušené, ešte stále nie sú pravidlá, ktoré by znižili počet e, prípadov otroctva. Je to niečo, čo je kultúrnym dedičstvom, e, čo prišlo vlastne, to, čo sa tam dedí. A e, narodíte sa do otroctva. My to nemôžeme akceptovať, pretože ide tu o krajinu, ktorá je členom krajín AKT. My musíme podporovať miestnych aktivistov a preto ja podporujem aby sme sa zasadili o riešenie takých prípadov, ako je prípad Birama Daha Abejda, aby sme zrušili otroctvo. A musíme jednoducho očakávať od vlády tejto krajiny, aby skutočne zrušila otroctvo, pretože to je jediný spôsob, ako sa môžeme dopracovať v aktívnej spolupráci a podpore tejto krajiny. Pán Kelly, ďakujem pekne. Vážený pán predseda, ďakujem za slovo. Je to už tretí rok, čo tu hovoríme o otázke ľudských práv v tejto časti sveta a ťažko sa dá veriť tomu, že tu dnes hovoríme jednoducho o otroctve. Ale bohužiaľ situácia je taká. Musíme si uvedomiť, že Mauretánia bola jedna z posledných krajín, ktorá zrušila v 91. otroctvo. Avšak predsa len 33 rokov po tomto roku ešte stále vidíme, že 4 alebo dokonca až 20 obyvateľov populácie tejto krajiny sú zotročovaní. To je neakceptovateľné a musíme vyvinúť nátlak na túto krajinu, aby dodržiavala svoje vlastné pravidlá, aby dala možnosť otrokom stať sa jednoducho majiteľmi svojej vlastnej pôdy. A musíme rešpektovať a zasadiť sa o prepustenie pána Daha Abeda, pretože nemôže už naďalej byť zadržiavaný vo vezení. Teraz máme spontánnu rozprávu, viacerí sa prihlásili a teraz zostane slovo teda pani Geringer. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Biram Daha Abed je vodcom iniciatívy, ktorá sa zasadzuje za zrušenie otroctva. V roku 2013 bol ocenený ako nositeľ ceny za ľudské práva zo strany OSN, ale v novembri on a aktivisti jeho hnutia po mierovej protestácii sa dostali do väzenia apelujeme na to, aby boli prepustení. Mauretánia je partnerskou krajinou, je na základe dohody o AKT spolupráci. Európska únia je otroctvu detskej práci a preto apelujeme na úrady Mauretánie, aby dodržiavali záväzky, ktoré prijali. Ďakujem pekne musíme posilniť naše vzťahy s Mauretániou a takýmto spôsobom lepšie pomôcť a chrániť aktivistom, ktorí sa zasadzajú proti otrocu. Pán Marias. Vážený pán predseda, ide tu o uznesenie, ktoré sa týka ľudských práv. Hovorili sme tu aj o prípade vo Venezuele, ale teraz tu hovoríme o režime v Mauretánii a tu jednoducho musíme jasne povedať, že chceme vidieť prenasledovanie ľudí, predstaviteľov opozície, ako napríklad prípad pána Bíra a Abeda. Tu jednoducho je správny náš postup a tu práve dobre postupujem, pokiaľ ide o ochranu ľudských práv. Ale Musíme jednoducho sa zasadzovať o ľudské práva aj na území Európskej únie. V tých krajinách, kde trojka pošliapala toľko ľudských práv a my sme sa pýtali vtedy otázky a tieto otázky sme kládli inštitúciám, prečo tu nedodržiavali ľudské práva ako takých krajinách ako v Grécku a nedostali sme odpoveď. Ďakujem pekne. Pán Jakovič. je moguće da danas u ovom parlamentu Ďakujem. Ako je možné, že tu dnes v tomto parlamente vôbec hovoríme o krajine, ktorá je partnerskou krajinou Európskej únie a krajina, ktorá vlastne naďalej praktizuje otroctvo. Dámy a páni, Mauretánia je členom únie, Stredomorskej únie, to znamená členom únie, kde, ktorú, únie, ktorú sme my iniciovali v minulosti. Takže v tomto kontexte by som chcel, chcela samozrejme vyjadriť svoju podporu tomuto uzneseniu a chcem povedať celkom jasne, že od vysokej predstaviteľky väčšie očakávame, že urobí všetko preto, aby dostala z väzenia pána Abejdu. Pretože on je už symbolom boja proti systému, predovšetkým proti neľudským podmienkam, v ktorých žije zhruba 20 obyvateľov Mauretánie. Preto očakávame čo možno najrychlejší krok zo strany predstaviteľky SVČ. Ďakujem, vážený pán predseda, vážení poslanci. Eh, S uspokojením eh, príjmame eh, toto naliehavé vyhlásenie parlamentu k prípadu Mauretány a obzvlášť zatknutia Birama Dach a Arbajda. Veľmi dobre poznáme jeho prípad prípad tohto aktivistu za ľudské práva a boj proti otroctvu, ktorý bol za svoje presvedčenie viackrát odsúdený <clears throat> od roku 2012. Podporujeme e, jeho e, iniciatívu za osranenie boja proti, e, za osranenie otroctva a za ľudské práva. Ako politik sa takisto predstavil aj v posledných politických voľbách minulý rok. Bol spolu s ostatnými spolubojovníkmi napokon zatknutý v novembri E, pretože sú e, členmi neuznanej e, organizácie. Poukazujú na to, že v Mauretánii sa nedodržiavajú tie najzákladnejšie ľudské práva. Zároveň mauretánske orgány vyhlasujú, že BIRAM je teraz v rukách súdov Veľmi nás nepokojujú tieto posledné e, zatknutia. Sme v pravidelnom kontakte s Biramovou organizáciou, e, informujú nás o jeho situácii vo väzení, o tom, ako prebieha súdny proces. Každú príležitosť e, k dialógu s mauritánskymi orgánmi využívame Eh, spomenuli sme aj eh, okamžite po jeho zatknutí jeho prípad v eh, rozhovore s premiérom, takisto aj 15. decembra v rámci politického dialógu podľa dohody z Kotonu. Sme o tomto diskutovali, zdôraznili sme potrebu plne rešpektovať pravidla právneho štátu a biramové práva. Treba rešpektovať nediskrimináciu všetkých etnických a rasových komuní. To je základné pre jedno jednotu a stabilitu krajiny. E, Európa naďalej bude e, sledovať zblízka Biramovú situáciu, budeme v dialogu e, s vládou aj s občianskou spoločnosťou tak, aby sa s ním zaobchádzalo na základe rovnosti. Nebudeme ani váhať ďalej, prípadne zasiahnuť. Tiež sme boli informovaní, že proces proti nemu by sa mohol konať už dnes. Európska e, únia e, teda sleduje, e, čo sa deje a v každom prípade teda proces by mal prebehnúť čo najrychlejšie. Európska únia je v pravidelnom dialogu s Mauretániou na tému ľudských práv. Takisto aj podporujeme jeho vládu v snahe posilňovať inštitúcie, a e, právne normy e, ochraňujúce ľudské práva, ale treba toho urobiť ešte e, veľa. Mauretania prijala cestovnú mapu, ktorú jej navrhlo OSN za účelom odstránenia všetkých foriem otroctva Ehm, prípadmi otrostav sa má zaoberať príslušný trestný súd. Európska únia podporuje mauretánsku vládu, aby ehm, realizovala túto cestnú mapu. V tejto súvislosti sme s úzkým kontaktom s kanceláriou OSN, ehm, ktorá pracuje na e, tomto prípade. Snažíme sa mať čo najlepší prehľad o e, situácii a o tom, aby sme vedeli, čo vláda konkrétne robí v realizácii týchto cieľoch sú tu aj tri e, projekty na podporu demokracie a dodržiavania ľudských práv e, v Mauretánii. Prípad Birama nám však pripomína, že e, ešte je potrebné urobiť mnoho pre, teda, preto, aby situácia bola akceptovateľná. E, treba bojovať proti e, porušovaniu ľudských práv, proti všetkým prípadom otroctva e, a prípad Biramda Arbeid a všetky prípady, ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti, budú naďalej na najvyšších postoch našej pozornosti aj diplomatických snách. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem, pán Delavedová. Poprosím vás o ticho, pretože je takmer nemožné počuť rečníkov. Prosím, zachovajte ticho.